mi dostal eh, pozmeňujúci návrh v nasledovnom znení. Ide tu o Markusa Precela. Pokiaľ ide, ide o náhradu eh, Markusa Precela vo výbore a ak nebude žiadna výhrada voči tomu, tak to jednoducho bude prijaté.